Dear colleagues, we can uh, start our meeting also because... Vážení kolegovia, začneme. Potom neskôr uh, príde aj pán uh, komisár Kanede, takže mali by sme začať rovno. Prvý bod na programe je prijatie programu. Ak nemáte žiadne výhrady, tak tento program môžeme bez zmien prijať. Oznámenia predsedu. Dnes máme oznámenia iba v súvislosti s tlmočením. Máme tu 16 jazykov k dispozícii. Môžete si to potom e, aj ten súbor z tohto stretnutia e, pozrieť elektronicky cez aplikáciu e-meeting, respektíve je to aj na webe formou streamingu. E, ďalší bod programu sú normy občianského práva v oblasti robotiky a Našim e, spravodajcom je pán poslanec Busoj. E, prosím, vyjadrite sa k návrhu stanoviska. Ďakujem pekne. Vidíme v súčasnosti čoraz viac e, automovaných alebo automatických systémov v našom živote, či už je to e, mašina na kávu, e, či už sú to auta, ktoré sa sami šoferujú, či už sú to rôzne ďalšie systémy. Takže táto technológia sa naozaj e, rozvíja, e, dostáva sa do rôznych kútov sveta a prináša mnohé výhody e, v oblasti výskumu, vedy, kvality života, predlžovanie dĺžky života a tak ďalej. Starnutie to je jedna z veľkých víziev 21. storočia v Európe a do roku 2025 viac ako 20 Európanov bude mať viac ako 65 rokov Apple výrazne sa budú e, zvyšovať počty najmä ľudí vo veku 80 rokov a vyššie. A práve táto robotika môže e, priniesť mnohé e, pozitívne vstupy v oblasti starších alebo starostlivosti o starších ľudí, tak aby sme sa o nich mohli postarať a zároveň to bolo finančne únosné. A to stanovisko je podobné ako aj stanovisko Júriu pani Vo. Tam som sa teda ja venoval najmä tejto otázke zdravotnej starostlivosti. Máme tu care robots a medical robots, že tieto dve kategórie rozlišujem a takisto e, venujeme sa otázkam e, etiky, environmentálnych dopadov, efektívnosti a tak ďalej. Definujeme tam aj robotiku ako cyberfyzické systémy a zavádzam tam tento výraz potom, čo sme na tým rozmýšľali aj v rámci štúdie STOA a tieto systémy e, naozaj majú e, veľké, prinašajú veľké možno nádeje alebo očakávania a treba si takisto uvedomovať, že účinok e, sa nedá vždy kompletne odhadnúť vopred a dá sa integrovať iba vtedy, keď aj spoločnosť sa dokáže prispôsobiť novej, novým spôsobom interakcie s technológiami. A pokiaľ budeme mať informácie, pokiaľ ide lepšiu starostlivosť, rehabilitáciu alebo zdravotnú starostlivosť, e, potom to bude viesť aj k lepším e, rozhodnutiam v oblasti medicíny. E, mohli by sa skracovať doby potrebné na rehabilitáciu a tak ďalej. A takéto zariadenia robotického charakteru sa budú rozvíjať, budú čoraz lacnejšie a pravdepodobne sa budú častejšie používať aj v chirurgii, v operačných zákrokoch a tým pádom budú ovplyvňovať a meniť zdravotnú starostlivosť. Napríklad roboti e, budú môcť e, simulo- e, simulovať veľmi komplexné situácie, budú môcť čistiť, robiť dezinfekciu a takto vylepšovať zdravotnú starostlivosť a to ešte iba začiatok celého procesu. V budúcnosti roboty budú môcť vykonávať aj diagnostiku, navrhovať postupy, liečebné postupy a Mhm. budú sa môcť e, používať nanoboty, respektíve holografické technológie. Na druhej strane ale e, platí, že tento vývoj vlastne technológie je veľmi e, rýchly a naše systémy nie sú až také rýchle, alebo nevedia sa tak rýchlo prispôsobiť, ako sa technológia vyvíja napríklad práve v oblasti zdravotníctva. Treba sa teda za každým pozrieť aj na morálne, etické dôsledky takéhoto rozvoja. Ak ľudia majú dôverovať takýmto systémom, majú ich používať primárnym spôsobom, treba zabezpečiť, aby v prvom rade boli bezpečné, aby tie vzťahy medzi pacientom a lekárom neboli týmto nejako negatívne zasiahnuté. E, akceptovanie v spoločnosti bude závisieť od toho, či e, tieto e, kyberfyzické systémy CPS budú E, používané takým spôsobom, aby to bolo v súlade so sociálnymi alebo spoločenskými normami. Pokiaľ budeme tomu dôverovať takýmto systémom, vtedy ich budeme môcť dobre zaviesť do zdravotníctva. Pokiaľ ide o otázku etiky, mali by sme rozmýšľať nad viacerými rizikami, ktoré súvisia najmä s pacientmi, ktorí sú ohrození a ktorí by mohli si vytvoriť nejakú, nejaký emocionálny vzťah k robotom a treba zabezpečiť aj to, aby e, tá, ten vzťah medzi lekárom a medzi pacientom nebol nejakým negatívnym spôsobom týmto zasiahnutý. Toľko z mojej strany. E, očakávam potom aj naše, vaše pozmeňovacie návrhy. Potrebujeme naozaj sa predstaviť tomu, čo je relevantné pre umelú inteligenciu e, a oblasť etiky. Ďakujem pekne za vaše pripomienky a tieňový spravodajcovia vás poprosím prvé stretnutie budeme mať 4 oktobra, tam budeme diskutovať o možných kompromisoch. E, pozmeňovacie návrhy budú k dispozícii vo všetkých jazykoch až koncom budúceho týždňa. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej tieňovi. Spravodajcovia pani Gentile. Vystúpenie bez mikrofonu. Sí, Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa je toto vynimočne významná téma. A musíme sa absolútne venovať, venovať pozornosť výskumu a vývoju nových technológií, hlavne v zdravotníctve. Skúsenosti, ktoré máme k dispozícii, sú veľmi pozitívne. Napríklad vynimočné výsledky ktoré máme k dispozícii v prípade robotizovaných eh, eh, chirurgických zákrokov rakoviny prostaty. A musíme samozrejme aj ďalej pokračovať a uvažovať v tejto téme ďa, už v tom rámci, ktorý kolega zadefinoval, aby sa uchoval ten jedinečný vzťah medzi pacientom a tým, kto má zodpovednosť za jeho starostlivosť, nie len pokiaľ ide o patológiu, o chorobu. ale aj o človeka, o pacienta. Áno, je potrebná diskusia k bodu, ktorý je absolútne nevyhnutný a to, akým spôsobom nové technológie roboty môžu uľahčiť e, určité zdravotnícke úkony, môžu vylepšiť kvalitu života, čím ďalej tým lepšími výsledkami, hlavne v oblasti zdravotníctva, chirurgických zákrokov. Využívanie robotiky E, je veľmi správny a nový spôsob starostlivosti o pacientov a o e, ľudí, ktorí sa nevedia sami postarať. Treba zdôrazniť potrebu nevylúčiť z tohto rámca aj otázku osobných a ľudských vzťahov skúsenosti, ktoré už máme v Taliansku, v mojej krajine, pri využívaní robotiky, pri e, riešení a liečení niektorých patológií, využívanie robotov pri sprevádzaní detských pacientov postihnutých autizmom. Je to nová hranica začlenená do vízie podpory výskumu využívania nových technológií, bez toho ale, že by sme anulovali prítomnosť ľudskú. A tu treba tiež dostatočne pripraviť odborne personál, preto potrebujeme vysoko kvalifikovaný personál. Now... Ďakujem pekne, pán Selimovič. Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, pánovi spravodajcovi za návrh stanoviska. Je to dobrý základ pre ďalšiu prácu. Iba stručne chcem pridať eh, pár bodov, alebo dodať pár bodov za nás, liberálov. Eh, tie etické rozmery sú tam veľmi dobre spomínané a naozaj tá otázka CPS, to je veľký trh a rastúci trh v rámci zdravotníctva. Stále sa vyvíja a sú tam mnohé nové inovácie, ktoré budú meniť naše spoločnosti, aj to, akým spôsobom rozmýšľame o zdravotníctve, o starostlivosti v domácnosti, ale nakoniec aj o polnospodárstve, energetike, e, doprave a ďalších sektoroch. A náš liberálny prístup, tak ako vždy, je taký, že sme zároveň obozretní a zároveň optimistickí. My ako ľudia by sme mali E, technológiu vnímať e, v duchu e, imperatívu zodpovednosti. je povedané, našou úlohou je, aby CPS nemali no, zabezpečiť, aby tieto CPS nemali nejaké negatívne škodlivé dopady na našu spoločnosť tam treba ešte vykonať veľa výskumu. Samozrejme, dôležitá otázka je, ako zabezpečiť, aby CPS, napríklad senzory alebo tzv. smart homes, aby sa rozvíjali takým spôsobom, aby konzistentne konali, e, konzistentne s princípmi, ktoré sú e, základnými princípmi európskych hodnot, napríklad je to právo na súkromie, na nezávislosť, na informácie, na ochranu osobných údajov, na integritu osoby a tak ďalej. Toto budú náročné a zaujímavé, e, celkom komplikované otázky, ktoré bude treba riešiť. Ale to e, neznamená, že tu nie sú aj veľké výhody, keď sa budú CPS e, čoraz viac v živote používať. Dám niekoľko príkladov v polnohospodárstve. CPS pravdepodobne budú mať výrazný pozitívny dopad na životné prostredie tým, že sa budú zmenšovať e, veľkosti rôznych polnospodárských strojov, sa budú menej používať e, či už voda alebo hnojiva a tak e, ďalej. Budú sa, bude sa vykonávať to polnospodárstvo efektívnejším spôsobom, bude menej odpadu. V energetike CPS umožní veľké benefity v oblasti spotreby energie, čo bude nakoniec na prospech aj našich spotrebiteľov a E, takisto to bude veľmi na prospech tých e, e, spotrebiteľov, ktorí zároveň aj vyrábajú elektrickú energiu. V zdravotníctve to bude znamenať, že lekári sa budú môcť viac venovať prevencii a menej liečeniu. A samozrejme CPS budú predstavovať aj mnohé nové pracovné miesta v Európe, čo možno si nevšetci všetci myslia, ale my si to myslíme. Takže treba byť zároveň optimistický a zároveň obozretný, e, treba na CEP pracovať ďalej, podporujeme výskum a vývoj, podporujeme inovácie a chceme, aby CPS boli pozitívnou zmenou pre všetkých občanov v Európe. Ďakujem. Thank you very much. And... Ďakujem pekne. Pán Pericini. Ďakujem, pán predseda. Zdieľame stanovisko správodajcu, keď hovorí, že nové technológie v zdravotníctve ako robotika, umelá inteligencia môžu priniesť veľké vnútorné e, pozitívne e, vstupy a výsledky pre pacientov a zvýšia kvalitu života a tiež e, v takých aktivitách, ako je monitoring alebo sprevádzanie handicapovaných Samozrejme vždy za podmienky, e, že je uchovaný ten vzťah e, pacient a ľudský lekár. Sú tiež potrebné e, upresniť certifikačné postupy v prípade robotov, ktoré sa využívajú keďže je potrebné zvýšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojí, odporúčanie využiť robotov v zdravotníctve a spracovanie údajov v zdravotníctve e, z hľadiska etického, to sú tiež dôležité body. Ja by som upozornil predovšetkým na otázku zodpovednosti e, lekárskeho aktu. V súčasnom právnickom rámci roboty sa nemôžu e, brať na zodpovednosť za poškodenie e, v prípade mm, E, teda v zdravotníctve a teda lekári by museli prebrať zodpovednosť za negatívne dôsledky zásahov robotov. Treba teda uvažovať o objektívnej zodpovednosti a mala by sa urobiť kvalifikácia robotov, ktoré sa môžu použiť v zdravotníctve. A to by teda vyžadovalo viacero typov e, autorizácií a aj existenciu určitého etického výboru Tiež treba brať do úvahy profesionálne, etické a morálne, e, trestné aj civilné zodpovednosti e, v tejto oblasti. Pre, na to, aby sa mohlo zavidovať, či dojde k poškodeniu, každý robot by mal byť vybavený kamerou a táto by sa využívala potom pri stanovení objektívnej zodpovednosti pokiaľ ide, aj tak v prípade, ako sme navrhovali pri e, poisťovaní európskych vozidiel, aj tu by e, sa malo uvažovať o nejakej širšie, o širšom poistnom pokrytí. Pani Dornano. Ďakujem, pán predseda. Pán spravodajca, ja ako tieňová mám niekoľko poznámok k vašej serióznej a intenzívnej práci na téme Zvýšenie priemerného veku, ktorý spomínate, by nemal byť eh, chápaný ako pokrok sám o sebe, ak nejde ruka v ruke s, mm, s mm, zároveň so zlepšením kvality života. A k tomuto treba pristupovať pozitívne. Pokiaľ ide o informatické systémy online, roboty a iné formy umelej inteligencie, o ktorých hovoríme, tu treba upozorniť na to, že už teraz sa využívajú e, v mnohých e, aspektoch zdravotníctva. Tu nejde o žiadny objav či prekvapenie. Výzva teraz je, akým spôsobom sa tieto inovácie používajú a aby boli synonymom účinnosti, bezpečnosti a kvality zdravotníctva a starostlivosti. Tu by som upozornila na rizika zdravotníckého a parazdravotníckého personálu, pretože by e, tento mohol stratiť určité skúsenosti. Pokiaľ ide o konvenčný, konvenčný personál, ide o to, aby robotika nenahradila klasickú medicínu, ale mala by ju doplňať. Ľudský aspekt nesmie nikdy zmiznúť a je tu jasná potreba uchovať za každých eh, podmienok a okolností dostatočný ľudský kontakt. Zraniteľné, krehké, handicapované alebo staršie osoby musia využívať tento pokrok a nesmú byť obeťami novej formy odsudzenia. Eh, okrem výzvy ochrany ľudských údajov, hlavne pokiaľ ide o prepojenie mm, systémov a zdravotníckých systémov, O tom by sme mali uvažovať aj v tom, aby Medzinárodná zdravotnícká organizácia adaptovala e, medzinárodné e, normy v tomto zmysle. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem. Ďalej komisia alebo ani sa nechcete vyjadriť? Ak nie, tak ešte pán spravodajca, ak sa chcete ešte na záver vyjadriť. Áno, ďakujem. Budem stručný. Čo skoro bude aj stretnutie s komisárom, takže naozaj iba stručne. Ďakujem kolegom, tieňovým spravodajcom. Si otvorený voči tomu stanovisku, ktoré som e, pripravuj, ktoré pripravujem. To ma teší, súhlasím s tým, čo ste povedali, napríklad s pani Gentile. E, vy ste povedali, že máme mnohé pozitívne e, skúsenosti, alebo doteraz tomu tak bolo, či už je to autizmus, či už je to rakovina prostaty, to sú veľmi dobré príklady, ako pani Gentile uviedla, ale nakoniec tých príkladov by bolo oveľa viac, kde už dnes e, sa roboti využívajú a sú veľmi užitoční, napríklad aj pri e, chirurgických zákrokoch. Takisto súhlasím e, s tým, čo povedal pán Selimovič, treba byť optimistický a zároveň obozretný. S tým plne súhlasím. A ja to v tom texte píšem, že treba byť obozretný, treba byť opatrný, keď hovoríme o otázke bezpečnosti, tá je naozaj najdôležitejšia e, v súvislosti s témou etiky. Navrhnuté pozmeňovacie návrhy by mohli vylepšiť tento text, prebehnú ešte diskusie na stretnutí tieňových spravodajcov v oktobri a na konci sa dúfam dopracujeme k dobrému výsledku ktorý zdôrazní to, čo už teraz je jasné, to síce, že zdravotníctvo ťaží z týchto technológií, že máme tu robotov, že sú užitoční, že pomáhajú starším ľuďom, zraniteľným alebo ohrozeným ľuďom, takisto deťom a takisto aj lekárom, aby tí boli e, presnejší, aby mohli lepšie operovať, ale zároveň právny rámec na ochranu ľudí, pacientov je potrebná vec a naďalej by sme na nej mali pracovať. Ďakujem. Thank you to you. Uh, now... Ďakujem pekne. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 15.9. o 12.00. Hlasovať na Envy sa bude 12. oktobra a na výbore Jury sa bude hlasovať 29 novembra. Teraz si dáme pár minút e, pauzu, počkáme na pána komisára a potom začneme s ďalším bodom na programe. Ďakujem. Uh, Vážení kolegovia, môžeme začať naše stretnutie v rámci ďalšieho bodu e, programu Výmena názorov s našim komisárom Ariasom Kanietem, e, komisárom pre e, klimatické zmeny a energetiku. Komisia prijala balíček ktorého cieľom je posilniť prechod Európskej únie k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Súčasťou e, tohto sú dva návrhy, e, nízkoemisná mobilita medzi inými a e, LULU CF. Tieto legislatívne návrhy sú teda pred nami a my sme radi, že Môžeme medzi nami e, privítať pána komisára, ktorý nám vysvetlí podrobnejšie návrh, ale chcem tiež pripomenúť význam ratifikácie Parížského dohovoru. To určite bude dôležitý bod na našom programe čoskoro. skoro. A teraz už rád eh, dostávam slovo pánovi komisárovi, aby nám eh, ten júlový návrh predostrel a potom môžeme začať diskusiu s členmi výboru. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia výboru. Som naozaj rád, že tu môžem s vami dnes byť aby sme diskutovali o návrhu komisie z 20. júla e, s očom zrýchlenia nízko e, uhlíkového prechodu kľúčových e, sektorov ekonomiky v Európe. Globálna zmena prebieha aj teda pod dôsledok parížského Parískej dohody o klimatických zmenách a agenty 2030 o trvalodržateľnom rozhovore. Ako už spomenul pán predseda, skoro ratifikácia Parížského dohovoru je kľúčovou prioritou komisie ako eh, určite viete, tento proces eh, eh, už úspešne prebieha 26 strán, medzi nimi USA a Čína prednedávnom, ktoré predstavujú 39 globálnych emisí, už ratifikovali túto dohodu. A javí sa, že 49 strán, ktoré predstavujú 57 globálnych emisí, ukončia príslušné postupy do konca roku 2016 a e, tu nerátame EÚ a jej členské štáty. E, blíži e, sa zhromaždenie OSN a klimatické týždne v New Yorku, takže čakáme, že veľa krajín ratifikuje dohovor v tejto súvislosti. Európska únia, pripomínam, e, globálne e, vedie toto úsilie e, už 20 rokov a v tejto súvislosti by som chcel poďakovať parlamentu za to, že je pripravený prejsť k ratifikácii Parížskej dohody a to svoj silný politický signál v tejto súvislosti vyslal minulý týždeň hlasovaním na tomto výbore. Bol to veľmi silný a včasný signál. Je jasné, že možnosť, aby dohoda eh, včas eh, vstúpila eh, do platnosti, sa značne zvýšila a teda je dôležité, aby rýchlo aj rada rozhodla o ratifikácii EÚ a aby aj národnými parlamentmi v národných parlamentoch rýchlo prebehol ratifikačný proces. Pochopili ste, o čo ide. Naša, ide o našu reputáciu a svet e, sa na nás pozera. Je e, teda potrebné, aby sme demonstrovali európsku solidaritu a jednotu v e, časoch výzvy aj formou ratifikácie Parížskej dohody. Dôležitá je však plná implementácia tu EU určite vedie. 20. júla komisia prezentovala balíček opatrení na e, zrýchlenie prechodu k nízkouhlíkovému e, hospodárstvu vo všetkých sektoroch e, európskeho hospodárstva. Navrhli sme aj revíziu systému ETS. Navrhujeme tie správne subvencie na, na vlastne tieto zmeny, Ide aj o zahrnutie sektorov ako doprava, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, aj odpadový manažment do e, tohto systému. E, teraz by som chcel predstaviť e, tie iniciatívy, ktorého sú tohto sú časťou, férové a flexibilné záväzné ciele EÚ musí znížiť emisie o 30 e, e, v porovnaní s úrovňou z roku 2005 v oblastiach stavebníctva, dopravy, poľnohospodárstva, odpadov, e, užívania pôd. Toto je realistický cieľ. Tieto ciele na 2030 budú vychádzať z relatívneho HDP na hlavu. Takže toto zabezpečuje férovosť medzi jednotlivými členskými štátmi. A e, v súlade e, s voditkami zo strany e, európskych lídrov, ciele pre jednotlivé členské štáty na základe HDP budú odrážať rozdiely v štruktúre ekonomiky jednotlivých členských štátov. Takže zabezpečili sme potrebnú flexibilitu celého návrhu. Členské štáty e, si môžu e, vybera, vyberať, e, že budú vlastne financovať redukciu emisí v iných členských štátoch, kde náklady na toto sú nižšie. Tiež návrh umožňuje členským štátom a zvlášť tým, ktorí majú vysoký podiel emisí z poľnohospodárstva, aby limitovaný počet kreditov eh, generovaných v eh, sektore eh, využívania pôdy, aby vlastne bol v súhľade s ich záväznými národnými cieľmi je tiež možné využiť dodatočné redukcie z ich sektoru priemyslu a energetiky. Chcem ešte zdôrazniť, že tieto dva, dve možnosti prúžnosti sú limitované. Eh, je tam vrchný eh, limit eh, stanovený aj pre teda sektory ako stavebníctvo a doprava. A pokiaľ ide o využívanie pôdy, zmenu užívania pôdy a lesníctvo, tieto budú poprvýkrát plne zaintegrované do rámca, európskeho rámca pre klimu energetiku. Náš návrh je tiež v súlade s Parížskou eh, dohodou, pokiaľ ide o eh, významnú úlohu eh, sektoru využívania pôdy. Chcem spomenúť viaceré kľúčové prvky nášho návrhu. Poprvé, členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby emisie a absorpcie zostali v rovnováhe a budú sa musieť vyhýbať čistým emisiám v sektore. Po druhé, E, bude, e, sa, e, venujeme sa aj emisiám z biomasy, ktoré doteraz neboli pokrývané. A technické pravidlá pre započtovanie emisí a absorpcií sa zjednodušia. Nezačíname od nuly v tejto súvislosti. Už sa tu môžeme oprieť na existujúce pravidlá. Po štvrté, navrhovaná flexibilita sa e, bude týkať e, kreditov z e, využívania pôdy a z lesníctva. Iba tie typy kreditov, ktoré splňajú štandardy vysokej environmentálnej integrity, budú dovolené a prístup takýmto kreditom nemôže byť bez limitov. Nemôžeme podriť totižto podnety pred také sektory ako stavebníctvo či doprava. Takže chceme zabezpečiť dostatočné e, systémy podpory pre farmárov a lesníkov. A napokon júlový balíček e, obsahuje aj oznámenie Európskej stratégie pre nízkoemisnú mobilitu, pretože sektor dopravy predstavuje štvrtinu emisí e, skleníkových plynov v Európe, preto je dôležité ho zahrnúť. Takýto prechod predstavuje pre Európu veľkú príležitosť ostať eh, lídrom eh, pri nízkouhlíkových eh, technológiách a podnikových modeloch. Počas moj, pod mojou zodpovednosťou komisia mi budúci rok odprezentuje revíziu štandardov CO2 pre auta a dodávky Okrem toho komisia chce posilniť svoju e, prácu, aby e, čo najrychlejšie predstavila svoj návrh e, pokiaľ ide o emisie CO2 pre ťažké užitkové vozidlá, to ešte pred koncom svojho mandátu. Ďakujem pekne. Môžeme začať s koordinátormi. Za EPP má slovo pán Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem eh, za eh, váš prejav, za vašu eh, zaangažovanosť. Ešte raz chcem dôrazniť to, čo povedal Giovanni Lavia, aj pán komisár k ratifikácii Parížskej dohody. Myslím, že naozaj je eh, trošku trápne, že Európska únia eh, sa hýbe tak pomaly. Dúfali sme, že už na tomto plenárnom zasadnutí eh, budeme môcť ratifikovať túto dohodu po tom, čo tak urobilo USA či na minulý týždeň. Naozaj sa musíme pousilovať, aby ten časový harmonogram naozaj klapol Dúfame, že rada príjme potrebné kroky a že v oktobri to budeme môcť prijať na plene, inak sa bude pokračovať bez nás. Dúfam, že nezlyhá ratifikácia úplne. Máme tu problém volieb v USA a kandidát e, Trump, ja dúfam, že nie, e, vyhrá, ale on už e, ohlásil, že bude bojovať proti tejto dohode, ale to bude možno iba keď, keď tu bude nejaká časová súčnosť. Takže preto je naozaj dôležité, aby sme sa poponáhlali, aby to začalo čoskoro platiť. Som trošku smutný, že návrhy v oblasti e, zdieľania bremena sú menej ambiciozne než v oblasti ETS. Je tam nižší cieľ, to už poznáme. A ale robia sa tu ešte ďalšie ústupky pre členské štáty, e, ktoré sa neumožňujú e, podnikom, teda započtávanie LULU, CF kreditov. To môže byť v zásade dobrá myšlienka, ale ešte o tom musíme podiskutovať. A myslím si, že naozaj treba odôvodniť, prečo e, členské e, štáty niečo môžu a podniky nie firmy nie. Takže treba pouvažovať podľa mňa ešte nad tým, e, či by sme nemali pomôcť trošku viac priemyslu, aby sme boli v tejto oblasti ambicioznejší ak sa bude želať parlament, e, aj moja politická skupina, e, aby sme zvyšili trošku cieľ tejto oblasti, tak by sme mohli pomôcť e, takouto formou energeticky náročnému priemyslu. No a k doprave by som chcel spomenúť jeden e, bod, zdôrazniť jeden bod a to letecká doprava. E, v nasledujúcich dňoch e, padne rozhodnutie v súvislosti s ICAO a už sme v parlamente na výbore diskutovali o tom, že nás veľmi sklamali predložené návrhy. Som si istý, že vy, pán komisár, um, Viete, že to nemôže byť dôvod náš, e, naše ETS e zrušiť. Pravdepodobne by sme mali ešte intenzívnejšie zainteresovať leteckú dopravu, aby to bolo férové oproti iným sektorom dopravy a priemyslu. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Pani Dali, nech sa páči, nech sa dá. Ďakujem pekne, ďakujem pán komisár, že ste prišli a, a prišli ste nám predstaviť tieto návrhy. V mene SAD sa budeme venovať najmä tej, e, tomu nariadeniu effort sharing. Myslíme si, že tento návrh je silnejší než súčasný návrh, e, alebo než súčasné znenie, to je pozitívna vec, e, to nás teší, ale zároveň platí, že sú to viaceré oblasti, ktoré podľa nás by sa mohli ešte vylepšiť a ktoré my ako parlamentný výbor by sme chceli spoločne vylepšiť. Máme niekoľko obav v tejto súvislosti a chceme ich teraz spomenúť, aby sa začali riešiť. Poprvé, ten štartovací e, bod, odkedy e, emisie treba merať. V súčasnom znení e, návrhu sa hovorí, že by to mali byť priemerné emisie za roky 2016, 17, 18. My si ale myslíme, že to nás dostane do situácie, kde Máte členské štáty, ktoré nemajú žiadnu motiváciu tlačiť v prospech znižovania emisí medzi rokmi 2018 a 2020 a dostaneme sa do také situácie, kde tieto členské štáty, ktoré ne, tie členské štáty, ktoré nesplnia cieľ na rok 2020, budú mať potom e, menej ambiciózny e, cieľ na rok 2021. To znamená, že budeme de facto oceňovať alebo odmeňovať tých, ktorí sa menej snažia. Potom governance and compliance mechanism. E, v súčasnosti členské štáty majú povinnosť poskytovať informácie a správy o svojich emisiách a každoročne a myslíme si, že to je veľmi dôležité. E, teda ak chceme zistiavať, či e, štáty plnia svoje ciele, pokiaľ ide o emisie. Chcem, aby to tam zostalo aj naďalej, aby sa neprechádzal nejaký 5-ročný systém kontroly. Prečo teda komisia navrhuje kontroly Eh, raz za 5 rokov a až od roku 2027. To už je možno príliš neskoro na to, aby sme dosiahli eh, cieľ na rok 2030, aby sme si vedeli povedať včas, či eh, sú členské štáty na dobrej ceste alebo nie. Chceme, aby toto sa posilnilo, tento mechanizmus, lebo iba v takomto prípade nariadenie effort sharing bude schopné lepšie naplniť ambície Parížskej dohody. A keď o nej hovorím, posledná vec, vždy treba zdôrazňovať dôležitosť ratifikácie tejto dohody čo možno najskôr. Aj pán predseda to spomenul, aj Peter Líze to veľmi dobre spomenul, aj vy, pán komisár. V tejto veci e, sa všetci zhodneme, tam naozaj je na ťahu rada, ale bolo by veľmi hanebné pre EÚ, keby e, v procese ratifikácie sme nejakým spôsobom zaostávali. Ďakujem. Thank you very much. Uh, and now for e Ďakujem. Pani Gerling za ECR. Thank you very much. Ďakujem. Dobrý deň, pán komisár. Ďakujem, že ste prišli. Mám otázku práve k téme effort sharing. A súvisí to s nedávnou skúsenosťou, ktorú som mala pri negociácii o e, práve effort sharing, e, e, teda negociácie, pokiaľ ide o effort sharing v oblasti kvality ovzdušia. Tam naozaj členské štáty majú malý záujem o takýto effort sharing, o takéto zdieľanie úsilia a e, keď chceme sa dopracovať k nejakým budúcim dohodám o to strany členských štátov, tak e, vôbec to nejde. A neviem, či vôbec budeme schopní e, takéto niečo úspešne e, dosiahnuť, pokiaľ chceme takým spôsobom prispieť k dlhodobému znižovaniu emisí. Sú tu viaceré témy, ktoré naozaj sa až príliš navzájom podobajú aj s touto témou. Uvedomujeme si napríklad e, poriadne, aký je ten východiskový bod, ten baseline, pretože naozaj budeme počuť veľa argumentov o tom, či e, tento baseline je spravodlivý e, a to ešte nehovorím o tých snižovaniach emisí. A potom ten výročný transfer do 5%, ktorý tu navrhujete, ktorý by mal byť k dispozícii členským e, štátom, aké tam bude kvit pro quo, pretože nič nie je zadarmo a pokiaľ transfer má prebehnúť, tak e, čo sa, s čím sa bude obchodovať, alebo čo bude na tej druhej strane tej rovnice, tak povediac. A prečo táto flexibilita tu bola začlenená, alebo navrhnutá aspoň. Tá flexibilita z mojej, mojej skúsenosti e, skôr vytvára istú schopnosť alebo možnosť negociovať, pokiaľ ide o e, teda flex, flexibilitu takým spôsobom, aby sa potom ľudia menej sústredovali na znižovanie ako také, skôr sa sústredujú potom na to, na to rokovanie o flexibilite. Čiže mám pocit, že tej flexibility je tam až príliš veľa a že to bude skôr predstavovať problémy, pokiaľ chceme dosiahnuť pozitívne výsledky. Čiže prečo ste tam dali tieto body? túto metodiku. Ako Peter tiež spomínal, ETS letectvo, tam sa to rozhodnutie veľmi blíži a poprosím vás, vysvetlite mi, ako to je s prípravou správy zo strany komisie pre parlament a pre členské štáty, pokiaľ ide o ďalšie používanie alebo prípadne nepoužívanie ETS. Bude to teda spadať e, pod klíma. Oni to pripravia, oni to predložia. Čiže e, máte k tomu nejaké pripomienky, alebo respektíve, ako to vyzerá s načasovaním e, tejto záležitosti. Ďakujem pekne. Teraz zmením poradie politických skupín. Pani Dornano najprv, nech sa páči. Voilà. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, váš nový legislatívny balíček o klíme uvažuje pre rok 2030 a Francúzsko menej ako 37 emisie ako v roku 2005 v takých sektoroch, ako je stavebníctvo, miliard eur. Ale prvé krajiny, ktoré financujú tieto programy a európske aktivity, a to za závratné náklady, to sú čistí prispievateľia, ako Francúzsko napríklad. A podľa mňa je nespravodlivé toto e, dvojaké zaťaženie mojej krajiny, kde MSP, e, farmári, e, dopravný personál, zaznamenávajú čím ďalej tým väčšiu nekalú hospodárskú súťaž. Mm, ja si myslím, že EÚ sa dopracovala e, k vrcholu protirečení, keď navrhuje takéto zníženie emisí koncom roka obhajuje e, všeobecný e, voľný obchod, voľnohospodárskú súťaž, ale bez akýchkoľvek pravidel, teda vlastne zákony silnejšieho. Ako vo Francúzsku môžu menované sektory môžu za rovnakých podmienok bojovať hm, proti medzinárodnej konkurencie, keď im vnúcujeme takéto drastické podmienky, EÚ je medziná organizácia, ktorá na, namiesto toho, aby obhajovala a chránila svoj priemysel, tak ho tlačí na pokraj priepasti. Otázka je jednoduchá, pán komisár. Mienite brať do úvahy ekonomickú situáciu sektorov, ktoré som spomenula, hlavne Francúzsko, krajina, ktorá už nesie e, náklady e, za to, že je členským štátom a zároveň e, musí aj financovať ďalšie tieto podmienky a pripomienky. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda. Legislatívny návrh pán Kanete je nielen nerealistický, ale ako vždy sa snaží uh, byť v prospech len niektor, niekoľko málo, ktorí za, málo ľudí, ktorí závisia od vás. Mali by ste sa e, venovať príčinám straty lesov, mali by ste hovoriť e, o využívaní e, lesnej pôdy, mali by ste podporovať aktivity, ktoré podporujú životné prostredie, um, reforestácia, oživovanie lesov, oživovanie pôdy, uh, e, vresovej pôdy. Vieme, že poľnohospodárstvo tiež e, emituje veľké množstvo skleníkových plynov a ďalší problém, ktorým trpíme, je odchod E, obyvateľov z vidieka. Keby váš návrh bol logický, mali by ste sa snažiť o podporu lokálnej spotreby, ak by ste obhajovali záujmy občianskej spoločnosti a nie veľkých nadnárodných spoločností, tak ako je možné, že v roku 2014 45 celého palmového oleja použitého v EÚ sa použil na pohonné látky Eh, nákladnej dopravy, alebo že vysoké percento biodízlu sa tiež eh, vyrobilo z palmového oleja, ale táto pohovná látka eh, spôsobuje hm, trikrát viacej emisí než klasické pohonné látky. Tieto návrhy a tieto postupy idú v prospech občianskej spoločnosti alebo v prospech niekoho iného. Bola by som rada, keby ste nám to tu otvorene povedali. Mr. Torvalds. Torvalds, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli. Povedali ste na úvod, že je pre vás príjemné eh, byť eh, tu a dúfam, že aj keď vám ja dám moje otázky, tak naďalej to bude pre vás príjemné. Poprvé zdieľanie úsilia, effort sharing. Ak sa chceme eh, dopracovať k nízkouhlíkovej spoločnosti, treba vedieť, koľko CO2 E, môže byť absorbovaný v rámci carbon sink tých uhlíkových zariadení. E, Ale komisia nevedela doteraz povedať alebo vyrátať e, v prípade boreálneho lesu, o aké číslo ide. Čo znamená, že nemáte predstavu o tom, koľko uhlíka takýmto spôsobom je možné absorbovať vo svete. Tieto boreálne lesy predstavujú 29% všetkých lesov. Pokiaľ toto neviete vyrátať, tak neviete vyrátať e, ani ten zvyšok. A potom nezdielanie úsilia. Akú cenu ste ochotní e, platiť, ak, alebo zaplatiť, ak chcete, e, aby Poliaci, ktorí vás vydierajú, to nakoniec podpísali. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Hauken. Uh, uh, Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Vy ste povedali, že treba byť realistom, treba byť férový. Ale voči komu chcete byť férový? Voči čomu chcete byť realistom? Ak sa pozrieme na Parísku dohodu, a súhlasím s kolegami, že potrebujeme, aby EÚ konala rýchlo, aby sa k tomu prihlásila rýchlo, tak táto parížská dohoda mala istý cieľ 1,5. Čiže to je cieľ, ktorý bol nižší ako 2 stupne Celzia. Výrazne nižší, ako dobre viete. A to, čo sme teraz e, predstavili, sú vyššie emisie, než e, by odpovedalo tejto, e, tomuto číslu. Už tam starom návrhu to bolo príliš veľa. V rámci Parískej dohody potrebujeme sa dopracovať k tomu, aby e, ten náraz bol nula za posledné storočie. To znamená, že Európa musí byť pod nulou, ak to chceme dosiahnuť. Čiže, dobre, ja som stará mama, mám 8 vnúčat a nie je pre mňa akceptovateľné, aby e, moje vnúčata potom e, museli takýmto spôsobom doplatiť na to, čo robíme my. E, príliš veľa takýchto negatívnych e, dedičstiev im tu zanecháme, alebo by sme im zanechali, ak by sme to spravili takto, a to by nebolo spravodlivé. To by práve, že nebolo férové. A neboli by sme dobrí lídri. A potom druhá otázka, ktorá z toho vyplýva. Podľa zmluvy Európska komisia by nemala byť sekretariatom rady. Komisia by mala byť dynamickou silou v rámci EÚ, má iniciatívu e, alebo právo iniciatívy. Netreba iba kopírovať to, čo je napísané v záveroch rady. Treba konať aktívne, proaktívne, iniciatívne. Vy máte navrhovať to, čo sa od únie očakáva. Ja sa teším, že predseda komisie príde sem e, v stredu a dúfam, že bude hovoriť o tom, že klimatické zmeny sú naozaj závažnou hrozbou a že niečo e, v tejto veci aj robíte. Naozaj teraz by ste mali e, splniť svoje povinnosti, ktoré vám vyplývajú zo zmluvy. Čiže prosím, buďte ambicioznejší, ambicioznejší, tak aby my sme mohli byť hrdí na Európsku komisiu. Pán sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za vaše prvé uvedenie prvých dvoch smerníc. Už som mal príležitosť na našich stretnutiach vám povedať aj na plene, že pre mňa bolo veľké sklamanie vidieť po Paríži, že vymizlo slovo dekarbonizácia a že je tam oveľa dlhšie a hrozivejšie slovo, kde sa hovorí o bilanci medzi negatívnymi a pozitívnymi emisiami ja to vidím ako alibizmus, ako odôvodnenie, či výhovorku, ako môžeme zabrániť alebo spomaliť naše znižovanie emisí, pretože istým spôsobom ho nebudeme schopní tento uhlík spracovať, absorbovať a to e, znižuje náš návrh. A potom, akým spôsobom sa tohto zbavíme uhlíka, ešte existujú rôzne isté obskúrne techniky uskladňovania uhlíka a tak ďalej. A potom je e, sektor LULUCF. V článku 4 vášho návrhu sa hovorí, že od e, roku 2020 do 30. záväzok tohto sektoru je dosiahnuť paritu, že teda nebudú čisté emisie. Teda parita bude medzi tým, čo sa vyrába a čo sa emituje ale ak chceme ísť tou cestou tých negatívnych emisí, mali by sme byť aj po roku 2030 ambicioznejší a mali by sme produkovať tie negatívne emisie v tom sektore LULUCF. Alebo by, by ste mi mali vysvetliť, ako chcete postupovať a špecifickejšia otázka. Posledný výskum, e, ktorý hovorí, že pripisuje veľký význam aj e, zemi pôde pri zachytávaní uhlíka. Hovorí sa o 40 potenciálu. Uvažuje komisia LULUCF zaintegrovať aj do SPP, aby sme išli cestou v e, regeneratívneho poľnohospodárstva. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. And... Ďakujem pekne. Ďalej Pán komisár, môžete odpovedať na otázky poslancov. Ďakujem pekne. Viacerí ste povedali, že je tam viac flexibility pre členské štáty, aj pre firmy. A ja chcem povedať, že vychádzame z toho, čo bolo povedané na rade v októbri, to nie je náhoda, návrhy oktobrovej rady 2014 e, tie z niečo vyplývajú a to bola dopadová štúdia, ktorú pripravila komisia a tam bolo vyratané, čo by to e, bol ambiciózny e, cieľ Európskej únie a my sme teda poskytli rade podporu, technickú podporu, ako to naplniť. A oktobrová rada nastavila tieto ambiciozne ciele a my sme Eh, ich využili a pripravili sme INDC, ktoré je jedno z najviac ambicioznych eh, vôbec. Ale toto ambiciozne je. Či už je to ETS, či už je to effort sharing, naozaj eh, toto sú najambicioznejšie verzie vôbec historicky. My sme jediná uh, strana, jediný signatár E, COP21, ktorý, e, ktorá je takýmto spôsobom ambiciozná, má to pripravené na takejto úrovni. Ostatní niektorí možno majú tieto INDCs, ale e, určite nie je také ambiciozne ako my. Potom, čo to sú implikácie toho 1,5 stupňa Celzia. Keď panel povie, aké sú následky toho nastavenia e, tých e, stupňov Celzia, tak prosto budú e, vyplývať dopadové štúdie, stock Tech 2023, miera ambície a tak ďalej. Parížska dohoda je ambiciozná preto, lebo, a teda je dynamická, lebo sme my chceli, aby tá dohoda bola dynamická. Pôvodne mala byť statická, ale nakoniec dynamická vďaka našej snahe aj. My sme preto nastavili aj ten systém e, stocktakingu, práve preto, že táto dohoda je taká ambiciozná, aká je. A preto pán Lize hovorí, že je tu či už viac ambície, menej ambície. Ja chcem povedať, že my vychádzame z oktobrovej rady. Tam je istý balíček, je celý, je kompletný a ten sa nesnažíme nejakým spôsobom rozoberať. Pán Líze takisto sa pýta, čo sa e, stane IKO. Ja zatiaľ mať stretnutie s Konzorom Burkom a je e, povedané, že e, či už si povieme, že naše ambície sú vysoké alebo nízke, nie je možné, aby to nejakým spôsobom ovplyvňovalo e, naše nastavenie v rámci interných letov v rámci EÚ. Bude to pre nás priorita, budeme za to bojovať. Niekto sa pýta, kto o tom bude rozhodovať. Budeme to my. My budeme musieť e, vykonať isté vyhodnotenie a prejdeme s tým aj do parlamentu a povieme si, ako budeme postupovať ďalej. Ako náhle to bude jasné, tak e, prejdeme s touto informáciou do e, parlamentu, keď to budeme mať. Už teraz na tom pracujem. Otázka toho začiatočného bodu. Ešte predtým chcem povedať, či je to ambuizné, ambiciozné alebo nie. Um, mám dočinia s 28 e, vládami. Ľudia sa veľmi uh, často uh, ľahko zhodnú na celkových cieľoch a pokiaľ ide o národné ciele, tak to už vyzerá inak. Tento návrh komisie e, sa musí páčiť všetkým aj tí, ktorí e, majú nulový cieľ, nie sú spokojní. To je naozaj zvláštne. Takže je to veľmi komplikovaný návrh. Jeden zo zložitých e, bodov je ten východiskový. My sme e, sa zhodli teda na roku 2006. Prečo? Pretože e, sme sa zaberali naozaj environmentálnou integritou Ide tu aj o e, súvis s cieľmi na rok 2020. podľa toho sme sa teda riadili pre ďalšie obdobie od roku 2021. Takže e, takto sme e, postupovali pri stanovení tohto cieľu. Išlo teda o metódu obozretnosti. A pokiaľ ide o e, mechanizmus e, dodržiavania, integrujeme všetky naše e, e, ciele aj e, teda budeme sa, tým, e, budeme sa e, zaoberať týmito cieľmi aj v správe stave únie samozrejme. Musí to byť aj v súlade s rozhodnutiami, čo po roku 2020 treba zohľadniť všetku, všetku teda flexibilitu, ktorá sa poskytuje. Je tam faktor 1, a ak by nejaký členský štát eh, vlastne eh, nedodržiaval tieto princípy, tak jednoducho je to porušenie práva EÚ a bude sa potom postupovať eh, náležite v takomto prípade. Intentu keep transparent. A samozrejme e, čakajú nás transparentné výročné správy, ktoré budú monitorovať situáciu a budeme e, e, samozrejme hodnotiť situáciu postupne, takže je to naozaj trajektória aj výkazov, aj kontroly členských štátov. Monitoring bude súčasťou ich správ o pokroku A kto by e, nerobil dostatočný pokrok, musí pripraviť e, akčné e, plány. No a potom otázka týkajúca sa tej baseline. Určite máme dobré údaje Ide o roky k roku 2008, ktoré nám, e, údaje z roku, k roku 2008, ktoré nám poskytli členské štáty. Systém určite poskytuje určitú prúžnosť. E, berieme do úvahy odlišnú situáciu jednotlivých členských štátov. A systém funguje ako balíček je tam cieľ, e, umožňuje sa tu flexibilita členským štátom, a tak aby e, všetci napokon dosiahli to 30-percentné zníženie emisí. To je ten celkový e, cieľ, ktorý myslím efektívny. No a každá krajina má svoj cieľ, isté členské štáty si môžu e, e, e, rozhodnúť, akú intenzitu budú mať v jednotlivých sektoroch. Takže tí, ktorí majú ťažkosti v jednom sektore, môžu byť flexibilní v, v tomto sektore, ale v, iných sektoroch sa budú musieť dodatočne pousilovať. To je jasné. Takže takto je to v prípade aj priemyslu a systému ETS. Tu máte teda takúto v tomto prípade tu máte teda národnú e, flexibilitu v prípade členských štátov. Tieto majú veľa možností. Na druhej strane však treba uznať, že sme e, o 24 znižili naše emisie v porovnaní s rokom 1990. Ale naše politiky nemôžu obmedzovať e, rast. A es que este comisario ni la comisión. Ani komisár, ani komisia nerokujeme netransparentne a za zavr- zavretými dverami robíme to absolútne transparentne. Máme register transparentnosti, máme zápisnice zo všetkých rokovaní, ktoré sú k dispozícii pánu poslancov a tam je jasne zachytené, všetko, čo sa hovorí, čo sa prerokovalo a tak ďalej. Konkrétne v tomto návrhu komisia veľmi presne vychádzala z mandátu rady. Nie, že by boli sme sekretariatom rady, ale preto, že e, komisia prispela k diskusii do rady a zhodli sme sa na týchto princípoch. Máme spoločné ciele, máme istú flexibilitu a máme návrhy v sektore využívania pôdy a to veľmi konkrétne. Obmedzili sme sa v návrhoch a v kritériách, ktoré sa týkajú omisí, ale nie SPP a lesníckej politiky. To je kompetencia komisára Hogana. Je jasné, že normatíva klimatických zmien bude mať veľký dopad na SPP a lesnickú politiku, tak ako ako to platí v prípade biopalív. Dnešný návrh využívania pôdy berie do úvahy pravidla e, reportingu e, rozvoja lesnických politík, ale návrhy biomasy a biopalív prídu v iných legislatívnych balíčkoch. Už sme o tom veľa hovorili aj v iných diskusiách a bude to v smernici o dizajne elektrického trhu. Nie je to v tomto balíčku a nie je to ani e, v téme lesnickej politiky. Pán Torvalds navrhoval alebo predniesol otázku reportingu eh, v týchto sektoroch čo je jasné, čo je jasné, e, že v oblasti odnosledovania máme veľmi e, presné údaje, môžeme ich využívať. E, ich vplyv na emisie máme tiež veľmi jasne vypočítaný v lesnom manažmente. Máme referenčné hodnoty, Eh, ktoré však nie sú až také jasné, takže eh, keď eh, chceme vyvážiť emisie z LULU CF, je to trošku odlišné. Ešte tu nemáme zatiaľ presné pravidlo započítavania. Keď v budúcnosti sa to zmení, niektoré členské štáty majú e, tu veľmi jasný vývoj, ale vo väčšine z nich tu nemáme ešte tú potrebnú presnosť a spolahlivosť údajov. V roku 2012 e, si členské štáty e, rozhodli projektované údaje pre výpočty pre druhé e, e, e, obdobie záväzkov Kyotského protokolu a to nie je až tak presná metóda. A, tie kalkulácie, ktoré sa majú uplatňovať po roku 2020, ešte všetky členské štáty neuplatňujú, bude to povinné až do roku 2020. Takže v mnohých prípadoch tu za rok 2013 a 2014 nemáme až tak presné údaje. Takže treba e, zlepšiť metodiku a na tom sa všetci zhodujú. Nový systém riadenia na európskej úrovni e, by mal zabezpečiť, aby e, sa táto oblasť posilnila. A pani Oken, už sme si povedali niečo o počte vnúčat vysoká e, e, miera e, emisí, o tom vlastne chceme mať aj dialog s parlamentom. Určite budeme v kontakte. Opakujem to, čo som povedal na začiatok. Nie je to jednoduché pokryť 28 členských štátov. Máme dočinenia v mnohých prípadoch aj s národnými parlamentmi. 40-percentný cieľ Eh, on, eh, ja som eh, cestoval 7 mesiacov a žiadal som ľudí, aby boli ambicioznejší. Diskutovali sme o tomto systéme HDP na hlavu. Napriek tomu, teda, myslím si, že tento, tento systém je ambiciózny a keď sa pozriete na e, túto celú vec ako na balíček, e, myslím si, že je to dobrý výsledok a ide hlavne o to, aby sa to dodržalo v e, realite. Komisia momentálne sa snaží presvedčiť členské štáty, aby sme tu mali ratifikáciu EÚ v jednotnom akte a potom členské štáty ukončia svoj ratifikačný proces a všetci spoločne odovzdáme e, e, našich 28 ratifikačných listín. Ale ak neratifikujeme to čo skoro, tak to bude riziko, že tí, ktorí boli veľmi aktívni e, v politike ochrany klímy, jednoducho, že tá, tento dohovor vstúpi do platnosti bez nich. Takže naozaj sa veľmi usilujeme a ja ďakujem vášmu výboru za to, že sa takisto usiluje, že koná rýchlo a teraz sa snažíme presvedčiť všetky členské štáty. Je naozaj e, právne možné to ratifikovať na úrovni 28 a až potom by nastúpila úroveň jednotlivých 28 členských štátov. Nie je to jednoduché, ale komisia sa naozaj veľmi zasadzuje za e, skorú ratifikáciu. Ďakujem. Ďalej, ďalší rečníci. Pani Kosin. Ďakujem pekne, pán komisár. Myslím, že my všetci tu by sme mali mať spoločný cieľ. Naozaj veľmi konkrétne, ako ste aj povedali, rýchlo e, pracovať na ratifikácii a realizácii E, napriek tomu práve, e, keď ide o e, lesné hospodárstvo, chcela by som zdôrazniť dva základné princípy. Nepovažujem to za správne, ak z lesu robíme niečo, čo má uchovať CO2 pre všetkých ostatných emitentov. Aj obospodarované lesy majú veľmi dôležitú úlohu, oveľa dôležitejšiu než len táto. Takže dôležité je správne obospodarovanie aj pre teda ochranu klímy. Vy ste hovorili o presných údajoch. E, mňa to trošku zaráža, e, ten odlišný potenciál e, zalesňovania v jednotlivých členských štátoch sa kryštaluje úplne inak. V jednotlivých členských štátoch je situácia úplne odlišná, koľko sa zalesňuje Fínsko, Švedsko, Rakúsko skôr bojujú s problémom, že v niektorých oblastiach máme príliš veľa lesov. Takže v tomto eh, modeli výpočtov sú eh, negatíva pre takéto štáty. To by sme, myslím, mali zohľadniť. A mám ešte otázku k tejto e, téme. Do akej miery si myslíte, že tento návrh LULUCF e, ponúka e, možno prospech aktívneho manažmentu lesov? Bioekonómia je tu dôležitým slovom a započítavanie, tento effort sharing, ako ako uh, vlastne uh, e, ospravedlníte to, že to môže byť uh, vlastne možnosť, aby v iných oblastiach sa toho veľa neudialo. Ako to budete obhajovať? No a E, takéto obmedzené započítavanie e, je obmedzené iba na sektor non-ETS a poľnohospodárstva, alebo sa to má ešte e, rozšíriť. A posledná otázka. Zaoberáme sa eventuálnym vystúpením Veľkej Británie z, z EÚ. Týka sa to mnohých oblastí. Takže pracujete na scenároch, ktoré E, práve s týmto počínaj, počítajú. Mohli by ste nám k tomu povedať niečo špecifické? Mr. Brannen. Ďakujem, pán Brannen. Ďakujem pekne. Pán komisár, možno si spomeniete, keď sme boli v Paríži počas tých rokovaní koncom minulého roku, tak sme hovorili o tých záplavách v severo-západnej časti Anglicka a záplavy sú jedným z dôsledkov klimatických zmien. Ako vieme, všetky klimatické zmeny treba riešiť na všetkých frontoch. Čiže tešia ma tie návrhy, ktoré boli pripravené cez leto zo strany komisie. Pokiaľ ide o ten balíček 2030, eh, LULCF a integrácia do e, európskej, európskeho rámca my dlhodobo hovoríme, že polnospodárstvo a teda e, polnospodári e, nevždy e, naplno splňali povedzme svoje možnosti v oblasti klimatických zmien a práve LULCF toto umožňuje zmeniť. Mám tu dva body. Poprvé zahrnutie LULCF do európskeho rámca pre klímu a energetiku E, to je vítaná vec, ale nesme to znamená, že budeme znižovať celkovú ambíciu v EÚ a potom podruhé treba nastaviť dobré stimuly pre týchto polnospodárov. To ste povedali aj vy. A teda bude treba si revidovať tie referenčné hodnoty v oblasti vlastného hospodárstva a možno to bude riešiť, alebo sa bude týkať aj toho bodu, ktorý vy ste predtým spomínali, teda, že máme tu rozmanité úrovne v rámci EÚ. A možno toto by sa takýmto spôsobom dalo riešiť a zároveň umožniť členským štátom byť zodpovedné za uh, lesné hospodárstvo. Takže čo podľa vás by mohli byť takéto vhodné stimuly, takáto, motiv, tá, takáto motivácia? E, agrolesníctvo napríklad tam uh, e, spada, alebo používanie viac dreva e, v stavebníctve, ako tu už aj kolegyňa spomínala, respektíve vylepšovanie pôdy, e, to tiež nejakým spôsobom e, považujete za súčasť takýchto motivačných stimulov? Ďakujem. Thank you very much. Now, miss... Ďakujem pani Vyžňaska ďalej. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Samozrejme je zjavné, že jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje alebo vytvára e, ustanovenia e, no, non ETS, respektíve LULCF, to sú práve naše záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody o klimatických zmenách. Táto dohoda zdôrazňuje dôležitosť e, e, lesného hospodárstva, pokiaľ ide o klimatické zmeny a toto zdôrazňovanie ja rozhodne vítam a mám otázku v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o formuláciu článku 7 e, toho textu non-ETS, tam je isté obmedzenie v tomto texte. 280 tón CO2 alebo ekvivalentu CO2 e, v rámci EÚ sa môže maximálne zohľadniť ako alokácia pre e, emisie v polnospodárstve a lesnom hospodárstve. Týchto 280 miliónov tón to e, je objem, ktorý bol veľmi prísne rozdelený a rozdelený medzi členské štáty. A takéto reštriktívne alokácie budú viesť k tomu, a, e, že niektoré členské štáty nebudú môcť e, plne využiť svoj lesnícky potenciál. Ale zároveň platí, že tento limit nebude možné naplniť v iných členských štátoch. Čiže ten cieľ, s ktorým e, ráta schéma e, non-ETS, nebude e, naplnený. Takže, pán komisár, pýtam sa, aký je dôvod vytvorenia tohto stropu 280 miliónov tón ekvivalentu CO2, napriek tomu, že rada povedala, že je tu potreba plného dopadu lesov na klimatické zmeny, aby teda tento bol plne e, zohra, zohľadnený. Takže prečo takýto e, prísny, neflexibilný e, prístup k veci a takéto neflexibilné rozdelenie medzi členské štáty. Nie je to v nesúlade s duchom Parískej dohody, kde sme povedali, že dopad lesného hospodárstva je vnímaný ako kľúčový faktor. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Oslina. Pán komisár, uznávame, že sa veľmi snažíte o ďalší e, postup e, e, dohody a naozaj by bolo trapné, keby sa to Európe tento rok nepodarilo a keby sme vlastne až na konci sa pridali k ostatným. Takže apel celého parlamentu je, podporujeme vás pri tlačení na dohodu. Ale musím povedať, že je tu eh, priveľa flexibility mm, pre mňa, pokiaľ ide o eh, ten váš návrh z júla. Eh, nemáme nič proti tomu, aby sa tu započítavalo, teda zaratávalo aj využívanie pôdy a zmena využívania pôdy, ale vieme, aké, aké sú ťažké výpočty veľmi dlho za e, svojho času hľadali e, e, veci, ako je to možné. Podobné je to pri započítavaní lesov. Les nie je les v Európe a potom čo s tým drevom, to tiež rozhoduje o započítavaní, či sa spáli, alebo či sa z neho niečo vyrobí. Ale čo nemôžeme urobiť, je aby sme zaratávali vypočet, e, e, využívanie pôdy s sektorom energetiky. To by bolo naozaj veľmi nebezpečné, keby sme to všetko hádzali e, e na jednu kopu a takto by sa vlastne vykúpila energetika zo svojich povinností. Eh, emisie eh, sektora energetiky musia eh, prispieť k znižovaniu emisí zásadne. Musíme to teda oddelovať toto od využívania pôdy, inak jednoducho si tu budeme niečo nahovárať. Vieme, koľko emisí vytvára sektor energetiky, ale započítavať to, vyvažovať to lesmi alebo e, sektorom e, využívania pôdy e, nemôžeme, môžeme iba do určitej miery sa tu o niečo snažiť v tejto oblasti, ale treba byť veľmi opatrný. Ďakujem, slovo má pán Linc. Ďakujem, pán predseda. Len krátka otázka z mojej strany. Zdôraznili ste, že chcete bojovať proti byrokracii v tom zmysle, že e, paralelné systémy výkazníctva chcete e, zlučovať, aj e, pokiaľ teda ide o systém započítavania účtovníctva, aby tam boli vyňaté malé podniky. Ako to chce presne zabezpečiť komisia? Mne sa stále znova stiažujú malé stredné podniky, a koľko povinností e, majú vykazovať e, rôzne veci. Takže keby ste sa mohli k tomu presnejšie vyjadriť. Thank you very much. now Mr. Pagno. Pán Pagno, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, ďakujem vám za váš legislatívny návrh, pokiaľ ide o dopravu, stavebníctvo a správu odpadov. Ako ste správne povedali, predstavujú 60 emisí CO2 v rámci EÚ. Mám ale dve otázky a žiadosť o upresnenie k dvom témam. V vašich návrhoch povolujete deviatim členským štátom, aby e, kontabilizovali určitú časť uhlíkových kreditov v úsilí o dekarbonizáciu pre iné sektory ak tieto nedosiahnu svoje ciele zníženia emisí skleníkových plynov v doprave, stavebníctve alebo plnospodárstve, tak tieto uhlíkové kredity môžu využiť na vylepšenie výsledkov v iných sektoroch, ale ako môžeme zabrániť tomu, aby sme nemali nadbytok kreditov, e, keď budú predstavovať asi 34 miliard eur. Ďalšia otázka. Členské štáty budú môcť transferovať kredity z lesov alebo z pôdy. A napríklad štát, ktorý by emitoval 100 tón e, uhlíka, ale bol by, e, mohol by vysadiť les na zachytávanie, tak on by mohol ďalej znečisťovať a výsledok by bol neutrálny. Ako vieme veľmi dobre, eh, z balíčka 2020 lesy a ďalšie aspekty boli vyňaté z balíčka, ale takýto mm, postup by vlastne členským štátom dal možno pocit, že môžu eh, znížiť úsilie dekarbonizácie a vlastne tým, že by poupravovali svoje výsledky v klimatickej bilanci. Pán Duncan. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, ste v ťažkej situácii. Minulý rok pred tým, ako predseda komisia, komisie e, pred Parížom hovoril o stave Európskej únie. E, spomínam si, e, ako sa ospravedlňoval, e, že nehovorí nič o klimatických zmenách. V to je v tom jeho príhovore. Povedal, že nám všetkým e, k tomu pošle e, nejaký dokument, ale nikdy neposlal. Takže aký leadership e, tom, o čom tu hovoríme? Ja dúfam, že tento rok predseda komisie naozaj to napraví, pretože doteraz toto veľmi chýbalo v, tom, tejto, v tomto prejave o stave únie. Potom O čom sa tu nehovorí je Brexit. Keď e, hovoríme o vzdelaní e, toho úsilia a zrazu Británia tam nie je, tak e, to vzdelanie je o to ťažšie. A bude tu o to väčší tlak na tie zvyšné krajiny. Ja dúfam, že Spojené kráľovstvo bude v tejto téme spolupracovať, ale treba si uvedomiť, že bez zdieľania zo strany Spojeného kráľovstva tá úloha bude o to ťažšia pre zvyšné krajiny EÚ. Ďakujem. Thank you very much. Now... Ďakujem pani Peter. Hvala, gospodine predsjedniče. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli. Vítam nové legislatívne návrhy, ktoré pokračujú, pokiaľ ide o zodpovednú implementáciu politiky v oblasti klimatických zmien v EÚ. Ale musím zdôrazniť, že tieto nové návrhy nariadení bohužiaľ ne obsahujú nejaké mm, hmatateľné využitie potenciálu e, lesov ako zdroja uhlíku. Ja si myslím, že Chorvátsko aj ďalšie krajiny, ktoré majú trvalo udržateľné riadenie v oblasti lesného hospodárstva, to, e, na to doplacajú. V Chorvátsku sme naše lesy zachovali, máme na, územu, na území Chorvátska 40 nášho územia e, pokrytého e, práve lesmi, väčšinou to sú 80-90 rokov e, staré lesy, niektoré aj viac ako 100 rokov staré. E, máme tu teda dobré e, rezervy dreva, dokonca na objem tieto rezervy ešte ročne rastú o takmer 7%, takže Chorvátsko naozaj zodpovedným spôsobom v oblasti lesného hospodárstva koná a nie je tu už, e, z toho vyplýva ďalší potenciál pre e, navyšovanie e, rozlohy lesov v Chorvátsku. A túto skutočnosť je podľa mňa nezohľadnili dostatočne vo vašom návrhu. Chcem sa spýtať, ako komisia toto chce zohľadniť, ako chce vyhodnocovať prínosy zo strany e, lesov, ktoré sú dlhodobo uchované, zachované v niektorých členských štátoch EÚ. Ďakujem. Thank you very much. Mr. Fielner. Pán Fielner, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Myslím si, že návrh LULUCF by mohol byť silným stimulom, ako využiť e, lesné hospodárstvo na boj proti klimatickým zmenám, využívania, využívanie viac e, dreva e, v stavebníctve, využívanie dreva na mesto fosílnych palív a tak ďalej. Ale viac sa tu hovorí o opatreniach skôr na kontrolu e, výrubu e, lesov než nejaké iné body. To by bolo dobre, keby e, tieto objemy, objemy výrob, výrubu boli nejakým spôsobom porovnané s rastom, tak aby deforestácii nedochádzalo. Ale toto prepojenie tu nevidím, takže namiesto rastu navrhujete regulovať výrub na tieto referenčné hodnoty, ale E, de facto to môže znamenať e, istý horný strop pre e, výrub, tak ako to navrhujete vy. Čiže, ako ste povedali v článku 8.3, hovoríme tu o postupoch v lesnom hospodárstve, e, ako boli zdokumentované pred rokom 2009 a nič ambi- novšie alebo aktuálnejšie, ambicioznejšie tu nie je. To už je 7 rokov staré, takže e, využívať biomasu na boj proti klimatickým zmenám na sklade dokumentov alebo papierov z roku 2009, veď to sú historické neaktuálne údaje. A pokiaľ si naši kolegovia majú z tohto všetkého odniesť jednu vec, tak je to nasledovná vec. Dnes vieme, že výrub v EÚ je 60 rastu v rámci EÚ. A pokiaľ toto chceme zachovať na hodnotách 2009, to znamená, že budete konať spôsobom, ktorý je v úplnom nesúlade so snahou e, hospodársky rast aj mimo fosílnych e, palív. A to je niečo, čo sa ťažko niekomu podarí predať. Napríklad vo Švedsku za posledných 90 rokov sme zdvojnásobili, zdvojnásobili výrub, ale zároveň e, sme e, o 90% zvýšili objem, alebo e, teda lesný povrch v krajine. Čiže dá sa spraviť jedno aj druhé zároveň. Je to možné, ale z vašich dokumentov to nevyplýva. Takže toto by sme si mali uvedomiť a podporiť takúto prácu, ktorú sme napríklad my vo Švedsku spravili a možno spravili ostatní, ak chceme mať e, budúcnosť bez fosilných palív. Ďakujem pekne, pani Ajuso. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Ďakujem za uvedenie nových návrhov. A ja som zástankyňa toho, že treba čím skôr Parížskú dohodu ratifikovať. Bolo by to dobrý signál zo strany EÚ pre zvyšok sveta. K vašim návrhom Myslím, že vy viete lepšie ako ja, že sektory no ETS sa ich týka, tento návrh je to niečo nové, sú a nevedia, ako to zrealizovať, ako to hlavne bude, e, aké mm, dôsledky to pre nich donesie. Hoci nepríde legislatíva pre konvečné biopo, e, biopaliva po roku 2020 treba aj tak ísť ďalej smerom k novým biopalivám. Ale to, čo znepokuje v trávnatých plochách a kultúrach, tak dochádza k postupnému vymiznutiu pomeru týchto palív a to ich môže postihnúť tieto biopalíva neprinesli problémy s potravinovou bezpečnosťou a tiež spolupracujú s účinnosťou chovu dobytka, pretože isté percento ide na živočíšne bielkoviny. Nemali by sme na to zabúdať. Treba zjednodušiť eh, metódu kvantifikovania emisí, ale čo ma znepokojuje, že musíme byť veľmi ambiciozní, ale aby nás tieto ambície neviedli návrhom, ktoré nebudú zrealizovateľné alebo veľmi ťažké, pretože potom sa nebudú plniť alebo sa budú robiť eh, všelijaké hry a pasce a, a akože sa splnili a tomu treba zabrániť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalej, pán komisár. Well, I don't know, I don't know. <laughs> First, thank all the members for Ďakujem pekne za vaše otázky, milí kolegovia. K týmto návrhom chcem povedať nasledovné. Tento návrh bol zladený a dohodnutý aj s výborom Agri, čo nie je žiadna novinka alebo výnimka, vždy uh, úzko veci konzultujeme. Chceme uh, vždy prepojiť otázku polnospodárstva a klimatických zmien, ako tu v prípade LULCF. Pán Kostinger dal konkrétnu otázku, aj pán Duncan, pokiaľ ide o Brexit. keď sme pripravovali návrh z hľadiska právneho, výsledok referenda nezmenil nič, pretože Veľká Británia, respektíve Spojené kráľovstvo, je naďalej členom Európskej únie s rovnakými právami a povinnosťami ako ostatné členské štáty. Naše právo sa naďalej vo e, naše e, právo naďalej platí aj e, pre Spojené kráľovstvo, kým Spojené kráľovstvo je členom EÚ, takže tam zmena situácie nie je. Otázka je, čo sa stane v budúcnosti, pokiaľ článok 50 alebo keď článok 50 bude e, spustený a alebo teda postup podľa neho. To je teraz ťažko povedať, ako to bude ďalej sa vyvíjať. Zatiaľ sa nemení nič a komisia nemôžeme nič iné spraviť, ako pripraviť e, komplexný holistický návrh, do ktorého sa všetky členské štáty. Boli tu viaceré otázky, pokiaľ ide o to, či alebo čo sa stane v oblasti LULUCF a aké sú objemy kreditov, ktoré môžu byť v rámci effort sharingu vyvážené. Máme tu sektor LULUCF a potom tu máme ešte ďalšiu e, flexibilitu a tieto sa snažia nejakým spôsobom vynahradiť emisie v rámci toho eforčelingu, ktorý pochádza z LULUCF. V rámci LULUCF musí byť istá rovnováha, čistá rovnováha. Čiže emisie a tie absorpcie, tie sinks musia byť vyvážené. A potom členské štáty majú flexibilitu, pokiaľ ide o využívanie či už e, defor- teda reforestácie e, lesného hospodárstva, e, používania pôd, využívania pôdy a tak ďalej. Tam nie sú nejako obmedzené. Ale pokiaľ chcete nahradiť tie kredity, musí tam byť istý limit, pretože napriek vylepšovanie, na vylepšení, napriek vylepšeniu, ktoré nastalo, naďalej potenciál bude 1000 miliónov, teda miliarda tón v období 2021-2030. To platí aj naďalej. E, pokiaľ umožníme, aby tam e, ten offset e, bol vykonaný, tak nebude dochádzať k znižovaniu, pokiaľ ide o environmentálnu integritu vlasti plnohospodárstva a tak ďalej. Toto bude poškodený s tým spôsobom. Takže musíme istý limit nastaviť. A limit ktorý bol nastavený na úrovni 180 miliónov a bolo, bol tento objem rozdelený medzi členské štáty veľmi férovým spôsobom. Zohľadnili sme percenta polnospodárských emisí a tie krajiny, ktoré majú väčšie problémy, pokiaľ ide o emisie v polnospodárskom sektore, tam majú väčšiu možnosť vykonať tento offset istým limitovaným spôsobom. Tieto diskusie boli veľmi komplexné, ale konečný kompromis, myslím si, zachováva motiváciu, aby členské štáty sa snažili aj v iných sektoroch. A trvám na tom, že táto možnosť offsetu tohto miliónu tón môže byť aplikovaná v prípade členského štátu v akomkoľvek sektore hospodárstva. Oni tam majú slobodu v tejto otázke. Na druhej strane problém úspešného prechodu k nízkouhlíkovej spoločnosti si vyžaduje všetky, alebo začlenenie všetkých e, sekcií hospodárstva. Nedá sa z toho vyčleniť energetika, alebo doprava, alebo polnohospodárstvo, alebo čokoľvek. E, všetko tam treba začleniť, lebo ináč pokrok nebude možný. V rámci tejto novej flexibility, v rámci LULCF, robíme to, že v prípade krajín, ktoré majú dobré lesné hospodárstvo, v prípade, alebo v rámci LULCF môžu používať akýkoľvek objem na to, aby tá, tá, tá rovnováha bola dosiahnutá. Majú tam národné ciele v rámci štátu a keby krajina mala veľký potenciál, je tam istý limit, pokiaľ ide o emisie, maximálny limit, ktorý môže byť riešený formou offsetu. Čiže 280 e, to sa distribuje e, medzi krajinami. Máme tu krajiny ako napríklad Slovensko, kde e, je napríklad 1,2 milióna tón, alebo krajiny ako napríklad Francúzsko, kde máme 58 miliónov tón. Takže tam sú veľké rozdiely a je tam istá maximálna hodnota. A zároveň nič nie je napísané v tom zmysle, že by sa e, nemohlo používať e, e drevo, respektíve emisie z biomasy, pokiaľ ide o klimatické e, zmeny. To sa tam zaratáva za každý členský štát e, v rámci jeho záväzkov. Takže takto sa to bude rátať a podporovať sa, podporovať sa, budú sa podporovať tie e, e, prvky alebo bioprvky, ktoré budú znižovať emisie. Myslím si, že vo všeobecnosti v tejto otázke je tento návrh vyvážený. Bola tu otázka toho, čo sa stane v prípade toho, tých, tých účtovníckých otázok, účtovných otázok, ako to ako budeme môcť porovnávať e, krajiny, jednu krajinu s druhou krajinou. Ja chcem povedať, že e, tie krajiny, ktoré majú nejaké povinnosti tejto oblasti e, vyplývajúce z Kyotského protokolu, to sú tie, kde sa tieto otázky budú uplatňovať aj v období 2013-2020 a potom. Parížská dohoda, tam e, je povedané, že treba vytvoriť takýto systém účtovania v prípade LULUCF do budúcna, ale zatiaľ to neexistuje a práve preto bolo dohodnuté, aby dovtedy krajiny poskytovali e, informácie transparentným spôsobom, aby nedochádzalo k nejakému regresu. A preto tie krajiny, ktoré idú podľa kiotského e, protokolu, majú túto povinnosť do roku 2020, takže je to istý prechodný systém. Pokiaľ Parížska dohoda vytvorí nejaký sofistikovanejší e, spôsob, ako toto e, riešiť alebo e, podľa akého systému postupovať, tak potom to sa bude aplikovať v budúcnosti. Malé stredné podniky, otázka pána Lincu, teda tieto podniky v rámci systému ETS, je to celkom veľký rozdiel. V rámci ETS máme 11 000. Eh, energeticky intenzívnych priemyslov alebo podnikov v takýchto priemysloch, v sektoroch a v niektorých prípadoch členský štát má absolútnu slobodu príjmať rozhodnutia v jednotlivých sektoroch a nemôže povedať, že v rámci dopravy napríklad malé podniky mm, to majú robiť nejako inak eh, alebo v prípade stavebníctva, tam to nie je nejako obmedzené. Je to úloha členského štátu, akým spôsobom internet si budú túto politiku implementovať. Majú istý cieľ akurát a my potom monitorujeme naplnenie tohto cieľa. Pán Paňo, to bola zložitá otázka, alebo otázky. článok 10 a e, to prispôsobenie a lokácii, ktoré tam je navrhnuté v prípade emisie 2017-2020 zvyšujú sa emisie sa tu znižujú takže sa vypočíta istý istý objem, ktorý sa potom priráta e, k, k tej sume do roku 2020, to je okolo 39 miliónov. A potom e, to rieši aj tie obavy, ktoré majú niektoré členské štáty. Takže všetky členské štáty ktoré už majú svoje e, e, ciele. E, situácia v jednotlivých členských štátoch je odlišná, takže bolo treba stanoviť určité mechanizmy na korektúru situácie. Je to dosť komplexné. Pre vyšekrátske krajiny to ale bolo veľmi dôležité. Pán Petír nadniesol tiež problém e, riadenia e, manažmentu eh, lesníctva musíme povedať, eh, že eh, toto bez problémov sa dá zarátavať zo strany členských štátov, pokiaľ ide o vzdielanie úsilia. Tieto veci nie sú dovolené momentálne, momentálne treba povedať. komisia delegovanými aktami môže zaviesť manažment lesnej pôdy ako možnosť na generovanie e, kreditov, ale to je možnosť pre budúcnosť. Prečo e, sa to môže e, zaradávať do LUCEV a prečo sa to nezohľadňuje vo flexibilite? Pretože to bolo e, súčasťou e, využívania pôdy, zmeny využívania pôdy lesníctva do Kyotského protokolu a teraz už je to dobrovoľné. Členské štáty e, každý z nich si sám rozhodne, aký bude mať systém manažmentu podľa LULUCF. Ale je známe, že toto je veľmi komplexná otázka. Niektoré krajiny E, toho majú veľa iné málo, takže treba tu zlepšiť e, tú situáciu ohľadom proporcií v systéme po e, Kyote. Treba zlepšiť pravidlá, referenčné úrovne a preto členské štáty do decembra majú predstaviť svoje národné e, e, lesnícke plány a potom komisia bude môcť autorizovať, e, aby manažme, lesný manažment sa mohol využívať na, na, na, na vyvažovanie. Je to dosť komplexné, ale takto tá situácia v reáli vyzerá. Verím, že som väčšinu otázok zodpovedal. Ak nie, e, odpoviem písomne. Bola tam jedna špecifická otázka, na no, čo sa môže, e, čo, čo sa teda spomenie v e, prejave o stave únie, no čo si vypočujeme v stredu. Ďakujem veľmi pekne. Musíme poďakovať pánovi komisárovi za dobrú príležitosť, ktorú nám poskytol dnes. Eh, aby napredostrel eh, tento návrh eh, objasnil. Týmto by som chcel uzavrieť dnešné stretnutie. Stretnem sa na budúce 29. septembra. A teda všetkým prajem dobrú chuť k večeri.